Pán predseda. Otváram týmto schôdzu. Srdečne vás všetkých vítam. Srdečne vítam aj pána komisára, zápisnica včerajšej schôdze a tiež schválené dokumenty sú už v dispozícii. Pýtam sa, či sú nejaké námietky k zápisnici. Zdá sa, že nie. Budeme preto považovať zápisnicu za schválenú. Tiež som dostal od rady stanovisko v prvom čítaní k svernici o sieťach